Good afternoon, dear colleagues. We will start. I will speak in Spanish if you need translation. Vážení kolegovia, začneme. Budem hovoriť po španielsky. Buenas tardes a, a todas. Dobrý večer, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Vítajte tu na výbore a takisto e, pani Jourová, pani komisárka, vítajte medzi nami Ďakujeme, že ste prišli, že ste sa rozhodli e, zúčastniť na dnešnom stretnutí. Začneme s bodom číslo 1, e, prijatie programu. Pokiaľ všetci súhlasíme, tak e, máme to zase schválené, akurát e, potom bod 2, e, diskusia s pani komisárkou, tá e, sa musí skončiť do 9, e, pretože potom o 9 budeme hlasovať. E, pokiaľ ide o e, tie diskusie, pokiaľ ide o to absolútne, môžeme dať prípadne ešte pred to hlasovanie, ak bude treba, ale uvidíme, ako sa nám bude diskusia vyvíjať. Potom e, bod číslo 2, oznámenia predsedničky. E, takisto e, chcem povedať, že dostali ste štúdiu, aj vzadu je v papierovej kópii, je to štúdia od Inštitútu pre rodovú rovnosť. Je to téma príjmania rozhodnutí v súvislosti s témou rodovej rovnosti. Čiže tu dúfam, že je štúdia, ktorá bude pre vás zaujímavá, relevantná a vravím, máte v dispozícii, ale takisto vzadu v miestnosti v dispozícii. Bod číslo 3. Ako som e, povedala, vítame tu medzi nami pani komisárku Jourovu. Ďakujeme, že prišla medzi nás a pani Jourová vystupuje ako prvá. pokiaľ ide o priority v oblasti rodovej rovnosti na komisii a potom po nej e, bude také prvé kolo vystúpení zo strany koordinátoriek v mene jednotlivých skupín a potom zareaguje pani komisárka na toto prvé kolo a pokiaľ ešte budeme, budeme e, mať ďalší čas k dispozícii, tak potom môže byť aj druhé kolo vystúpení zo strany ostatných kolegyň a kolegov. Závisí aj od času, e, či nám teda zostane, pretože pani komisárka potom sa bude musieť zúčastniť aj na plenárke. Uh, čiže uvidíme, ako nám to časovo vyjde. A pokiaľ ste za, tak obmedzíme čas vystúpení na 3 minúty, aby sme, e, pokiaľ sa to podarí, mohli stínuť aj to druhé kolo. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pani komisárka, nech sa páči. Madam Chair, honorable members, I am pleased to be here again to continue our... Vážená pani predsednička, e, ďakujem za to privítanie, teším ma, že tu som medzi vami je to vždy e, dobrá príležitosť e, povedať si o pokroku, ktorý sme dosiahli v roku 2015 a e, povedať si aj niečo o plánoch na rok 2016. Ako pani predsednička povedala, chcem sa ospravedlniť, pretože naozaj potom relatívne čo skoro budem musieť odbehnúť na plenárku, pretože mám chorého kolegu, musím tam vystupovať za neho. Nemal to teda tak byť, ale stalo sa, tak prepačte strategický plán pre rodovú e, rodovú rovnosť na 2016-2019 bol teraz e, v decembri uverejnený a je to dokument, kde komisia hovorí o, o tom, ako ďalej chce e, podporovať a vylepšovať rodovú rovnosť počas tohto mandatúra roku 2019. Chcem jasne povedať, že komisia naďalej chce podporovať rodovú rovnosť, tak ako to bolo uvedené aj v našom pracovnom programe na rok 2016, na rok 2016 a tento strategic engagement, ako sa tento dokument volá po anglicky, je našim eh, dokumentom v tomto chceme eh, dosiahnuť. Viem, že viacerí z vás majú isté obavy, pokiaľ ide o štatút e, dokumentu. Boli by ste radi, keby tu bola, bolo nejaké oznámenie, komunikácia zo strany kolegia. Ja chcem povedať, že rodová rovnosť určite nebola nejakým spôsobom odsunutá na vedlejšiu kolaj. Ja som e, naďalej veľmi e, entuziastická, pokiaľ ide o túto tému. Rovnako ako vy je to pre mňa veľká priorita ja už v mojom živote som videla veľmi veľa všetkých stratégií, kde je veľa slov, veľa bodov, ale málo re- reálneho pokroku. A malo by to byť reál, e, relatívne jedno, v akej e, podobe nejaké návrhy sa príjmajú, prezentujú, ide o, to, o tú vecnú stránku. Máme tam prioritizované oblasti pre aktivity, ktoré sa e, vlastne už aj z minulosti nemenia. Za posledných 10 mesiacov sme vykonali viacero aktivít, viacero z nich ste aj vy vykonali, e, čiže aj preto naďalej pracujeme na tých istých prioritných e, oblastiach, ktoré e, nakoniec sú aj v súlade s tým paktom pre rodovú rovnosť, ktoré, ktorý do roku 2020 je platný. Máme tu 5 prioritných oblasti, e, hospodárska nezávislosť žien a zvýšená účasť na trhu práce, potom dvojka, e, znížiť rozdiely medzi platmi mužov a žena, teda bojovanie proti chudobe medzi ženami, potom po tretie roz, e, väčšia rovnosť medzi mužmi a ženami pri príjmaní rozhodnutí, štvorka boj proti rodovému násiliu a podpora obeti a potom peťka podpora rodovej rovnosti všade na svete. E, my sme v tomto strategic engagement si e, vytvorili konkrétne aktivity v každej z týchto piatich oblastí. Mali sme tam a máme tam na konkrétnych 30 aktivít. Napríklad sú to odhodlania e, všetkých aj ostatných kolegov z kolegia, aby sa v tejto veci konalo. Gender mainstreaming je takisto dôležitý princíp pre európsku politiku a naďalej chceme túto snahu o gender mainstreaming Eh, implementovať do všetkých európskych politik a takisto aj do eh, programov, ktoré sú financované našimi európskymi peniazmi. Máme tu rôzne indikátory a timelines eh, a tam tiež si vlastne uvádzame nejaké referenčné body, s ktorými sa potom budú tie naše dosiahnuté výsledky porovnávať. My chceme posilniť účasť žien na trhu práce a takisto aj tie, pleto, tie platové rozdiely v rámci e, trhu práce. Takisto sa naďalej chceme venovať téme e, rovnováhy pracovného a súkromného života medzi e, teda u, u rodičov. Chceme podporovať podnikanie žien a takisto budeme hovoriť o prekážkach, ktoré sú pre ženy, migrantky, ktoré majú problémy pri integrácii do, na trh práce. Je tu správa o interných faktoroch, ktoré e, sú prekažkami e, pre účasť žen spoločne s, kolegami s, s Timmermansom, Dobrovským a Tysons sme sa už venovali téme rovnováhy medzi e, pracovným a súkromným životom, pričom hlavné body sú následovné. Silný a ambiciozný balíček, kde sa kombinujú legislatívne a nelegislatívne prvky v oblasti Ehm, dovoleniek, teda materskej dovolenky, rodičovskej alebo e, otcovskej dovolenky. A takisto sa snažíme posilniť e, flexibilné opatrenia v oblasti pracovného času. Chceme takisto sa venovať e, tým zariadeniam, ktoré poskytujú starostlivosť a aby sa lepšie zdieľali tieto zodpovednosti a úlohy v oblasti starostlivosti medzi mužmi a ženami. Vidíte, že konzultujeme aj našich rozdielných partnerov, pokiaľ ide o možnú, možné prijatie a takisto aj všeobecnú eh, alebo širokú verejnosť. A takisto, pokiaľ sa chcete tej konzultácie zúčastniť aj vy, to 17.2.2016, tak eh, budem iba rada. Snažíme sa aby už v roku 2016 e, boli výsledky tejto práce e, vidno a som veľmi zvedavá na vaše myšlienky, pokiaľ ide o tento dôležitý balíček, čo sa týka otázok hospodárskej nezávislosti. Potom, pokiaľ ide o ženy v správnych radách e, podnikov, podnikov to je práve tá rodová rovnosť v oblasti príjmaní rozhodnutí. Tam chceme, aby sme lepšie uplatňovali tie e, princípy, ktoré sú ešte v smernici z roku 2012 napísané, pokiaľ ide o lepšie zastúpenie exekutívnych manažerov, e, teda manažeriek v rámci správnych rád. Budeme s členskými štátmi pracovať na cieľených e, iniciatívach, tak aby sa radová rovnováha lepšie dosiahli dosiahla e, v e, oblasti aj ekonomickej, aj napríklad výskumnej, politickej alebo mediálnej. Na e, toto spolupracujem aj s kolegami, s kolegia z ich službami. Našou snahou, naša snaha je taká, aby sme mali k dispozícii aj dáta a budeme zbierať dáta, pokiaľ ide o túto tému aj v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. Pokiaľ ide o samotnú smernicu, 10 členských štátov bolo proti, takže sme nemohli dosiahnuť ten e, všeobecný e, prístup e, na rade EPSCO minulý týždeň a som teda veľmi smutná, že v tejto veci sa nám nepodarí dosiahnuť pokrok, napriek tomu, že komisia toto veľmi snažila. Členské štáty dostali dosť veľa času a takisto aj tie otázky okolo subsidiarity sme riešili. Je tam klauzula flexibility, ktorá im umožňuje Eh, aj rovnako efektívne národné opatrenia si ponechať. Ja som jasne povedala, že nebudem eh, tak povedz rozriedovať tento dôležitý návrh a my teda budeme sa opäť snažiť počas holandského predsedníctva na tom opäť zapracovať. Je to pre nás priorita, ktorá zostáva najďalej eh, v pracovnom programe komisie na rok, na rok 2016 a budem sa naozaj veľmi snažiť, aby to bola úspešná iniciatíva. Takisto sa snažíme znížiť tie rozdiely eh, v platoch aj dôchodkoch medzi mužmi a ženami a teda, aby tá rovnosť eh, bola dosiahnutá aj pokiaľ ide o prístup k finančným zdrojom. Veľmi to úzko súvisí eh, s prekažkami v oblasti trhu práce. Snažíme sa posilniť princíp rovnakej, rovnakých platov a preto pripravíme vyhodnotenie smernice, pokiaľ ide o rovnaký prístup v zamestnaní a budeme spolupracovať aj s orgánmi pre rovnosť a takisto aj podpornými spoločnosťami prostredníctvom e, platformy pre diverzitu. A budeme sa takisto snažiť e, aj odporúčania, pokiaľ ide o e, rodové rozdiely v oblasti platov. E, bola tam taká štúdia a takisto túto štúdiu a tie dôs, e, jej navrhované postupy budeme uplatňovať. Budeme podporovať digitálne zručnosti už nie na dievčat a rodovú rovnosť na všetkých úrovniach a typoch vzdelávania, ako aj podporovať zamestnanosť žien v rámci sektora IKT v spolupráci s kolegmi, kolegami z relevantných útvarov. Spolu s Marian Tajsenovou budeme riešiť e, medzeru e, medzi dôchodkami e, v závislosti od pohlaví a takisto budeme riešiť aj príčiny tejto nerovnosti a s členskými štátmi chceme vyvinúť ukazovateľ na meranie a monitorovanie tohto javu novembri som predstúpila pred parlament a hovorila som o našej neustále priorite bojovať proti násiliu pochádzajúceho z, rodovej, z rodových rozdielov. Komisia chce zabezpečiť prevenciu, lepšiu podporu pre obete a lepší prístup k spravodlivosti, takisto zmeny prístupov, lepšiu dostupnosť údajov a takisto zvyšovať povedomie. V roku 2016 budeme sa snažiť v tomto postúpiť ďalej Konzultujeme to aj s útvarmi komisie. Budeme naďalej pokračovať v presadzovaní smernice o právach obetí a takisto zlepšovať spolahlivosť údajov v spolupráci s Eurostatom a EG. Vytvoríme eh, webovú platformu web-based, eh, knowledge-based platform eh, pre ženy v stavovských organizáciách a budeme zvažovať opatrenia na boj proti FGM a iným e, škodlivým postupom a praxiam. Takisto chceme zlepšiť aj e, zastúpenie žien vo vonkajších vzťahoch v zmysle agendy Spojených národov z roku 2013, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, ktorý platí univerzálne, je nevyhnutné zabezpečiť koherentnosť, koherenciu e, politík na všetkých úrovniach, tak na vonkajšej ako aj vnútornej. A budeme E, zlepšovať tú platformu rodovej rovnosti formou vonkajších vzťahov EÚ, ktoré boli prijaté. E, kolegyňa Mogheriniová má gestiu nad touto snahou. A záverom pár slov ohľadom financovania. Aby sme dosiahli naše ciele, je nevyhnutné e, alokovať financie z úrovne EÚ. Strategické usmernenie poskytuje si prehľad o financovaní vo výške 6,17 miliard eur, ktoré sú alokované na obdobie 2014 až 2020 a ktoré majú pomôcť zlepšiť rodovú rovnosť. A, som, a verím, že strategické angažovanie v otázke rodovej rovnosti poskytuje silný základ pre aktivity v tejto oblasti na nadchádzajúce roky a pokrýva všetky kľúčové problémy, ktoré parlament identifikoval vo svojom uznesení z júna, z júna 2016, eh, 15. A holandské predsedníctvo samozrejme potvrdilo tieto ambície a tieto ciele v nadchádzajúcom pol roku. Chcela by som s vami diskutovať ohľadom toho, ako môžeme čo najlepšie naplniť e, tento e, plánovací nástroj v teréne, ako môžeme spolupracovať a dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným životom a rodinným životom pre e, rodičov, ako zabezpečíme pristúpenie EÚ k dohovoru z Istanbulu, ako môžeme tlačiť na členské štáty, aby zabezpečili rodovú rovnováhu pri rozhodovaní. A spolieham sa na vás a na vašu stálu spoluprácu a teším sa na spoločnú prácu do budúcnosti, pokiaľ ide o zlepšovanie rodovej rovnosti. Ďakujem pekne. Gracias, Ďakujem pekne, pani komisárka, ako som povedal už na úvod. Teraz teda bude kolo, kedy sa vyjadria kolegyne z jednotlivých e, politických skupín, prípadne kolegovia. E, keby ste to stihli za každým do troch minút, poprosím. A potom, ak by bol ďalší e, čas, ktorý by nám ešte zostal, tak potom môžu vystúpiť ostatní kolegovia za EPP pani Legrip, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Merci de me... Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť v mene EPP. Ja by som e, sa snažila vystúpiť ešte stručnejšie, ako mm, je ten čas troch minút. Čiže naozaj e, chcem, aby dostali aj ďalší kolegovia, ďalšie kolegyne možnosť e, vystúpiť. Čiže v prvom rade chcem pani komisárke poďakovať za to, že tak osobne sa vložila do týchto tém, ktoré sú pre nás eh, všetkých veľmi eh, dôležité, ktoré im sa venujeme na našom výbore pre ženy. Veľa práce už bolo eh, dosiahnuté a vykonané aj na začiatku mandátu a my máme dobrý pocit z toho, že aj v e, spolupráci s e, pani Jourovou, aj s ďalšími komisármi e, budeme môcť alebo vy budete môcť tak reagovať spolu s nami na to, čo od nás očakávajú naši občania. My od vás a občania od nás všetkých, tak by som povedala. A E, samozrejme, niekedy možno ten e, proces príjmania rozhodnutí je taký veľmi formálny, veľmi pomalý v rámci, e, alebo, alebo taký formálny a pomalý, tak by som povedala, v rámci celej komisie, ale akceptujeme to, čo ste povedali a čo je dôležitejšie než nejaká forma toho dokumentu, je jeho obsah. Máte tu ten Engagement for Equality, ako ste spomínali, na roky 2016-2019. Je tam veľa kapitol uvedených a veľa konkrétnych odhodlaní, konkrétnych krokov a navrhovaných postupov. A my ako skupina EPP sa týmto bodom chceme venovať aj e, do budúcna. Chceme byť konkrétni, chceme byť pragmatickí, chceme sa zacieliť na konkrétne e, dôsledky, konkrétne výsledky a chceme, aby aj členské štáty nám e, pomohli a zase my im pomohli spoločne ísť tým správnym smerom. Takže my chceme vám pomôcť tomu, aby ste zase aj voči členským štátom mohli túto úlohu zohrávať a to je v zásade z mojej strany e, všetko. Dúfam, že teda sa stihnú vyjadriť aj e, ďalšie kolegyne, ďalší kolegovia. Ďakujem. Muchas gracias, señora Ďakujem pekne pani e, poslakne Ďalej pani Elena za skupinu SAD. Ďakujem. Ďakujem aj pani komisárka za to, čo ste povedali ja nemám úplne rovnaký názor ako Konstanz Le Grip, pokiaľ ide o tú formu. Nemyslím si to. E, práve že tá forma, ako pracujú naše inštitúcie, to je dôležitá vec. A mať oznámenie, mať komunikáciu od e, komisie, to dáva si štatút tej stratégii, o ktorej ste vyhovorili. A tento štatút e, vlastne potom umožní celému kolegiu komisárov nejakým spôsobom si osvojiť tú stratégiu, o ktorej ste vy hovorili. A tým skôr to platí, že táto stratégia sa netýka iba vašich kompetencií, pokiaľ ide o teda funkciu komisárky pre rodovú rovnosť, predsa e, niečo sa týka aj komisára pre e, zamestnanosť, e, sú tam konkrétne otázky pokiaľ financie, ktoré súvisia s rovnosťou a tak ďalej. Čiže tých, tých oblastí je oveľa viac a preto takéto oznámenie od komisie je podľa mňa dôležité. Treba na tom naďalej pracovať, podľa mňa. My by sme aj vám chceli s týmto možno pomôcť. Podľa mňa aj pre vás by bolo pozitívne mať takú komunikáciu, mať také oznámenie k dispozícii, aby ste vy tiež mohli ľahšie pracovať na týchto témach. Nedávno tu bola rada, ktorá povedala, že členovia, niektorí členovia rady si takisto vyžiadali takúto stratégiu, alebo teda tú, to, to oznámenie, tú komunikáciu k tomu. E, čiže ja by som chcela potlačiť predsa len týmto smerom. Pokiaľ ide o obsah, e, tak tam E, je tam e, hlavne tá otázka násilia na ženách, to je vec, ktorá naďalej existuje. Vy ste veľmi osobne o tejto téme hovorili, že chcete bojovať proti násiliu na ženách. Už viac ako jeden rok e, tu sedíme a hovoríme stále ešte iba teoreticky o ratifikácii dohovoru z Istanbulu, a chcem sa spýtať, či každý rok aj 2016, 2017, 2018, 2019 vždy iba povieme, že chceme alebo chystáme sa ratifikovať. Predsa treba si povedať, e, kde sme e, v tejto otázke násilia na ženách. A potom pokiaľ ide o tie ženy, ktoré sú e, migrujúce, pokiaľ ide o tie migrantky, tam častokrát je tiež otvorená otázka práve násilia na ženách. Sú to ženy, ktoré E, ktoré proste situácie, že tieto migrantky tak, tak častokrát e, sú obeťami násilia na ženách, tak aby som to e, povedala zjednodušene. Potom, e, pokiaľ ide o tú ďalšiu e, tému, e, materská dovolenka, otcovská dovolenka, komisia e, tú smernicu stiahla, by ste povedali, že by ste chceli niečo modernejšie, čiže ak akú pozíciu by ste chceli mať, pokiaľ sociálni partneri, najmä zamestnanci, sú proti takejto rodičovskej eh, dovolenke. Je to smernica, ktorá sa týka sociálnych e, partnerov. Takže pripravujete nejakú iniciatívu, nejakú smernicu zo strany komisie, pokiaľ tí naši sociálni partnery nebudú mať v tejto veci dohodu. Kolegyne, kolegovia potom vystúpia k ďalším témam, ale ešte pokiaľ ide o tie indikátory, podľa mňa je veľmi dôležité tieto ukazovatele začleniť v oblasti e, rovnosti do všetkých monitoringov, ktoré, monitoringov, ktoré vykonávame, vrátanie toho európskeho semestra, pretože e, tieto úspory, tieto škrty e, to sú veci, ktoré práve že nám škodia najviac, takže toto tam tiež treba zohľadniť. Ďakujem pekne. Ďalej za, uh, pani, za skupinu e, ALDE pani Weber. La señora Milner. Pardon, pani Milner. E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, že ste tu a že ste nám poskytli aktuálne informácie ohľadom vašej práce, to si ceníme. Mám veľmi dve stručné otázky, e, pretože ja by som rada dozdala časť môjho času kolegyni. Prvá otázka je vlastne doplnenie otázky kolegyne Koliny. Pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, chcela by som počiarknúť pozitívne e, účinky vašej práce na komisii, pokiaľ ide o túto tému a pokiaľ ide o tú skutočnosť, že ste proaktívnou v tejto téme. Moja otázka smeruje nasledovným smerom. E, čo chystá komisia v tomto ohľade a čo je nové? Aká je stratégia, aká je vaša stratégia zo strany komisie, aby ste e, dokázali preklenúť tú patovú situáciu na rade v tejto tomto ohľade. Druhá otázka sa týka iniciatív, ktoré majú zabezpečiť lepšie práva pre komunitu LGBTI ja sa chcem spýtať, ako hodláte, sa spolu, ako hodláte spolupracovať s, s holandským predsedníctvom, pokiaľ ide o zlepšenie týchto práv aj vo svetle e, vašej iniciatívy aj vzhľadom k tomu, že holandské predsedníctvo prislúbilo skutočnú politickú reakciu a odozvu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Miller. Ďalej za skupinu Google pani Vjorch. Eh, Ďakujem pekne, vážená pani komisárka Jourova, za to, že ste prišli a že s nami vedete túto diskusiu. Nie je to tak, že by sme len vyjadrovali nejaké obavy ohľadom eh, eventuálneho zníženia nejakých eh, skutočne tak, lebo keď sa pozrieme na ten respektíve aj pokiaľ ide o hodnotenie toho dokumentu, ktorý sa tým zaoberá, je to working paper, je to pracovný dokument. Potrebujeme dokumenty, ktoré budú ovplyvňovať politiky. Nemôže to byť len na úrovni nejakého pracovného dokumentu pre zamestnancov, pre personál. Tí ktorí pracujú s otázkami feminizmu, s otázkami práv, práv mimo tohto parlamentu, e, ženy a muži, ktorí sa každodenne vyjadrujú veľmi odvážne a ktorí chcú meniť spoločnosť, s nimi musíme spolupracovať a nebude na tento účel stačiť len pracovný dokument. Potrebujeme dokument, ktorý je usmerňujúcim, ktorý spolu vytvára politiky to sú veci, ktoré sa týkajú napríklad e, ochrany pred počatím, sú to veci, ktoré sa týkajú volebného práva a tak ďalej, mnohé ďalšie práva a ak to tam nie je, tak potom jednoducho nevyjadrujeme len obavu, ale e, hovoríme, že to nie je naplnené to, čo by malo. Veľa vecí už zaznelo aj z úst kolegyň, pokiaľ ide o nejaké návrhy, ktoré by sa dali zlepšiť e, z pohľadu toho dokumentu, ktorý máme pred sebou, k tomu by sme sa ešte mohli vrátiť, ale myslím si, že oveľa viac treba pracovať aj v otázke hospodárskej politiky, musíme mať návrhy, legislatívne návrhy, pokiaľ ide o boj proti násiliu páchaného na ženách a tam nie sú dôvody na váhanie. Ja si želám obnovené partnerstvo medzi Európskym parlamentom a radou v tejto veci, pretože musíme zabezpečiť politickú silu a politické vedenie pre naše projekty zrovnoprávnenia pohlavy. Pretože ináč budeme sklamaní, ako aj ostatné ženy a feministky, ktoré na tom pracujú Pani Renke. Thank you very much and first of all... Ďakujem pekne a aj z mojej strany sa chcem najskôr poďakovať za možnosť mať túto výmenu a ja verím, pani Eurová, že všetci na tomto výbore vedia, že ten váš boj za rodovú rovnosť v rámci kolegia nie je jednoduchý. Každopádne ja chcem podporiť ten pocit frustrácie, ktorý sme cítili, keď sme zistili, že je to len staff working document, ktorý predkladáte a je to skutočne zdroj frustrácie a ja viem, že aj možno vy by ste si boli želali niečo iné, ale chcela som to povedať. Ja myslím, že tu nejde o to, že nejaký pragmatizmus alebo nejaké konkrétne body. Myslím, všetci si želáme konkrétne body a nechceme dlhé e, dokumenty. Ja sa preto obmedzím len na 4 konkrétne body a naozaj vás poprosím, aby ste poskytli úprimné, otvorené odpovede. E, najskôr stanovenie jasných legislatívnych krokov, pokiaľ ide o e, rodičovskú dovolenku otcovskú dovolenku. Budú nejaké legislatívne návrhy prezentované v tejto veci e, vzhľadom na stiahnutie tej smernice o materskej dovolenke. Potom, pokiaľ ide o ženy v predstavenstvách alebo v správnych radách, urobili ste veľa úsilia, aby ste to presadili. Na rade boli niektoré členské štáty, ktoré samozrejme z ideologických dôvodov túto snahu blokujú a čo tá snaha v rámci holandského predsedníctva bude bližšie znamenať? Čo sa chystáte spraviť, aby ste to posunuli dopredu? A po tretie, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách, ja si myslím, že pokiaľ ide o Európsku úniu, na to, aby, sme, aby pristúpila k istambulskému dohovoru, to by bol dôležitý krok, ale čo, sa, čo to znamená z pohľadu unijného práva, nebudeme mať nejaké problémy s tým, lebo tu boli isté chýry, ktoré hovorili o tom, že môžu byť problémy. Po štvrté, hovorili ste o úlohe, ktorú ženy majú zohrávať v rámci digitálnej agendy. A zrejme viete, že mám iniciatívnu správu, ktorá sa týka vybavenia žien viacerými právomocami v digitálnom veku a jeden z bodov, ktorý bol prioritizovaný, respektíve vyplynul z diskusie o prístup k financovaniu hlavne pre ženy podnikateľky, alebo v všeobecnosti ako zabezpečiť lepší prístup k financovaniu pre ženy v rámci digitálneho odvetvia. Chcem sa spýtať, hovorili ste o financovaní peniaze, ktoré sú alokované v rámci digitálnej agendy. Budete o ne bojovať aj na kolegiu? aby ste zabezpečili, že časť týchto prostriedkov bude smerovať pre ženy, pretože keď vidíme, že nie sú tam žiadne zacielené programy, tak potom ženy dostávajú výrazne menej z týchto prostriedkov. A ak chceme, aby ženy boli súčasťou digitálnej agendy, tak musíme im poskytnúť prístup k takémuto financovaniu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za skupinu EFD, pani Juto. Sí, Ďakujem pekne. Dobrý večer, pani komisárka. Je mi ľúto, že som si nemohla úplne vypočuť eh, vašu prezentáciu, ale každopádne tie témy, ktorých ste sa dotkli, to sú témy, ktoré ležia na srdci všetkých, a hlavne pokiaľ ide o násilie na ženách a takisto pokiaľ ide o vzťah eh, v tej aktuálnej, aktuálnej situácii, pokiaľ ide o silnú migráciu. To znamená, sú to všetko udalosti a situácie, ktoré sa ešte zhoršili eh, po tých atentátoch ktoré sa udiali pri nedávnom. Videli sme istým spôsobom isté zhoršenie eh, isté, isté, isté, isté zhoršenie vzťahov aj k islamskej časti ženskej populácie. Eh, to je eh, bohužiaľ ďalší prvok, ktorý treba zaramcovať do, to, do toho už existujúceho rámca riešenia násilia na ženách, ktorý sám o sebe nie je vôbec pozitívnym. A potom istotne je tu ten záväzok, pokiaľ ide o stimuly pre prítomnosť e, žien v právnych radách a pokiaľ ide aj o ten politický kontext, my istotne vítame všetko to, čo by sa mohlo udiať a čo by prospelo prítomnosti žien v týchto správnych radách, aby posilnilo teda ich prítomnosť v týchto správnych radách a predstavenstvách. Diskusia o kvótach to nepodporujeme, pretože my si myslíme, že sú aj iné nástroje, ako dosiahnuť takýto cieľ. Nástroje ako napríklad posilnenie welfare. Na úrovni toho, toho blahobytu, blaha európskeho, toho welfare, aké budú tie konkrétne opatrenia, ktoré zvažujete, ktoré by mohli byť na prospech eh, žien? Či sa predpokladá nejaké posilnenie eh, v rámci tohto sektora? Eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tým pádom to prvé kolo máme vybavené pokiaľ je koordinátor koordinátorov jednotlivých eh, politických skupín. Takže nech sa páči pani Jourová, vaša reakcia. Yes, thank you uh, very much for our... Ďakujem veľmi pekne za vaše všetky otázky a pokúsim sa zodpovedať na všetky. V prvom rade chcem hovoriť o forme a právnom postavení strategického jeho zapojenia osobnejšie. Viac ako pred rokom som bola tu na hearingu a pýtali sa ma na stratégiu a ja som povedala, áno, prídem so stratégiou v primeranom čase bude to stratégia, ktorá obsahuje hlavné ciele, priority, opatrenia, merateľné ukazovatele, podmienky financovania a vymedzenie zodpovedných orgánov. To som spravila a myslím, že je to určité nedorozumenie, pretože keď hovorím o strategickom zapojení, tak pre mňa je to stratégia, ktorá je konkrétna, ktorá je skutočným plánovacím nástrojom pre komisiu, ako aj pre ostatných, aby sa zapojili a pracovali v oblasti rodovej rovnosti. Ja vás chápem všetkých. Pochopila som aj ministrov, keď ma kritizovali veľmi tvrdo minulý pondelok, že toto nie je oznámenie, že to je len taký pracovný materiál pracovníkov komisie, ale ja nesmôžem s tým súhlasiť, že tieto obavy by mohli mať dopad na efektívnosť dokumentu, pretože my to musíme spraviť to, čo je napísané v tomto dokumente a ja nechcem podceniť vaše kritické hlasy, a možno keby som bola vo vašej situácii, tiež by som kritizovala, takže je úplne zrejme, že teraz tu máme dokument iného právneho postavenia, ale verte mi, keď to porovnám s tou starou stratégiou, a nechcem kritizovať prácu mojich predchodcov alebo súčasných kolegov, tak bola to veľká stratégia, ale nebolo tam dosť konkrétnych merateľných cieľov, my sme robili posúdenie, je to pomerne hrubý dokument, a keď som chcela vidieť, čo fungovalo a čo nefungovalo, kde sme dosiahli nejaké výsledky a aké výsledky, tak veľmi ťažko nájdete takúto informáciu, pretože na môj vkus to bolo veľmi všeobecné a merateľné ciele neboli jasne vymedzené aby sme mohli niečo definovať, aby sme sa zaviazali k merateľným cieľom, tak to súvisí so zodpovednosťou, so skladaním účtov, účtov. A ja som pripravená skladať účty za to, čo robím v rodovej rovnosti, v rodových otázkach, tak ako aj moji kolegovia. E, už som počula, že nemám ľahkú prácu, keď som komisárka za rodovú rovnosť alebo za rodové otázky v kolegiu. Nie, to je tá ľahšia časť mojej práce práce. Moji kolegovia ma veľmi podporujú, veľmi podporujú predstavy rodovej rovnosti, idei rodovej rovnosti a aj mm, presadzujeme alebo tlačíme na tých kolegov, ktorí pracujú na návrhu, kde by mala byť otázka rodovej rovnosti silnejšie zahrnutá. Takže ja nebojujem v komisii a musím povedať, že táto stratégia je tiež výsledkom veľmi bohatých konzultácií, ktoré sme mali s kolegami a z ich strany sme tiež dostali silné záväzky, či je to komisár pre dopravu, pre daňové opatrenia, pre životné prostredie, pre zdravie. To všetko si prečítate v mojich dokumentoch a je to silný záväzok komisie a ja som naozaj zvedavá na reakciu členských štátov, keď sa k tomuto vrátime na jar budúceho roku, pretože som požiadala členské štáty a príslušných ministrov, aby aktívne pristupovali k svojej úlohe a aby zapojili svoje e, stratégie do našich aby sme takto dosiahli skutočný pokrok, výsledky aj priamo v teréne v najbližších rokoch. A vás chcem požiadať o to isté, pretože ja sa chcem zamerať na obsah. Ak ma kritizujete za to, že nerobím dosť pre eh, alebo proti rodovo, rodovému násiliu, rodovo založenom nás, nás, rodovo založenému násiliu, tak rada si vás vypočujem a poučím sa od to, z toho, aby som odviedla svoju prácu ešte lepšie. Je tu mnoho vecí, mnoho plánov, ktoré sa, a veci, ktoré sa nedajú dosiahnuť legislatívou. Ide o veci, ktoré sa dajú dosiahnuť len veľmi neleg- intenzívnou nelegislatívnou prácou v členských štátoch a ja som vás chcela požiadať aj o spoluprácu v tomto, pretože tam treba mnoho par- e, kampaní, osobných príkladov, silných hlasov, e, ktoré budú zaznievať na obranu slabších, rodovej rovnosti žien, ktoré trpia pod násilím a podobne. Ospravedlňujem sa, ak som bola pri veľmi dlhá. Takže hneď ďalšie otázke. Pokiaľ ide o e, platovú rovnosť, tak prídeme s legislatívnymi návrhmi potom, ako budeme mať výsledky z konzultácií so sociálnymi partnermi. Do 4. januára by sme mali mať jasné informácie o tom, či sociálni partnery prídu so svojimi návrhmi a ak nie, tak budeme na tom pracovať. Máme pomerne konkrétne návrhy už na stole, na ktorých sme pracovali interne spolu s mojim generálnym riaditeľstvom a veľmi rýchlo prídeme, ak to bude naša úloha, tak prídeme v prvom štvrť roku budúceho roka s novými návrhmi. Ak to bude robiť komisia, tak to bude niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré aktualizujú smernicu o materskej dovolenke. Bude tu alebo rodičovská e, dovolenka a našim cieľom je riešiť aj kritiku, ktorá súvisela so smernicou materskej dovolenke z toho hľadiska, že vraj to e, staromodné, že nedostatočne tlačíme mužov do spolupráce v týchto úlohách e, a na zapájanie sa do života v rodine a že by sme sa mali zamerať nielen na to e, obdobie okolo počas pôrodu a nedelia, ale že by sme sa mali zamerať viac na dlhodobejšie obdobia života. Takže my sa snažíme, budeme snažiť toto všetko riešiť, ale zatiaľ by som nechcela povedať viac a konkrétnejšie, pretože, ako som povedala, musíme počkať na sociálnych partnerov a na ich návrhy. Potom potom ešte niečo o istambulskom dohovore a násilie proti ženám alebo na ženách. Pre mňa je to veľmi bolestná oblasť v rodovej politike. Ja hovorím, že ja mám dve úlohy. Viac spraviť, viečo, pre, viac spraviť pre silné ženy a že musíme ponúknuť spravodlivú súťaž silným ženám. A druhá oblasť je, čo máme spraviť, čo treba spraviť pre tých, čo sú slabí. Máme štúdie a mnoho údajov, ktoré ukazujú, že násilie priamo súvisí s ekonomickou slabou situáciou. Takže treba mať komplexný prístup a e, treba znížiť rozdiel v príjmoch a bojovať proti násiliu. Pristúpenie k istambulskému dohovoru EÚ a členských štátov je dôležitým krokom v legislatívnej oblasti. Mali by sme, musíme príjmeť členské štáty, aby trestali násilie na ženách. To je otázka trestného práva a okrem toho musíme správne čerpať prostriedky na kampane a na podporu základných organizácií a využiť ich aj na vyškolenie odborníkov, ktorí môžu pomôcť znížiť percento žien, ktoré trpia domácim násilím. Pokiaľ ide o legislatívu, tak je to smernica o právach obetí. A teraz len 10 až 15 žien oznámi, že, sa, že boli obeťami násilia, rodového násilia. A je to veľmi nízky počet a my musíme e, lepšie presadzovať práva obetí. Ja plne rozumiem ženy, ktoré trpia násilím, že nechcú ísť na políciu, keď vedia, že tam bude, preženiem to, hlupý policajt, ktorý sa ich bude pýtať, ty si to vyprovokovala? Ako si sa správala? A policaj, ktorý ju bude viniť z toho, že obeď si to sama privolala. Zatiaľ žiaľ máme takéto skúsenosti od žien, ktoré išli na políciu a boli konfrontované s takýmto neprofesionálnym hrubým správaním, takže táto smernica by to mala odstrániť, ale obete musia vedieť, že sa bude s nimi lepšie zaobchádzať. LGBT. Áno, holandské predsedníctvo slúbilo, že pravia všetko preto, aby, prijali, aby sa prijala smernica o rovnakom zaobchádzaní. Je to nekonečný príbeh táto smernica. Trápi ma to. Je tu jeden problém a síce, že to má rozpočtové dôsledky, pretože sú tam aj určité dojednania, riešenia pre ľudí na, v invalidných vozíkoch a členské štáty jednoducho vedia, koľko musia do toho investovať a preto máme takýto veľmi laxný prístup k smernici, ale Holandiania slúbili, že budú na to tlačiť, za to budú pokúšať presadiť a potom bude aj v Dánsku konferencia, kde, ktorú bude sprevádzať veľký veľká silná kampaň realizovaná v spolupráci s holandským predsedníctvom. Potom budeme mať aj stretnutie vysokej skupiny o nediskriminácii počas holandského predsedníctva kde sa budú riešiť osvedčené postupy členských štátov na presadzovanie rovnosti, ochranu LGBTI a podobne. Ja si myslím, že Holandenia sú v takýchto politikách veľmi dobrí a naozaj rátam s nimi, že sa nám podarí tieto veci pohnúť vpred. Mám ešte dve minúty a za to by som si dovolila sa vám poďakovať za všetky vaše otázky a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ešte sa nám prihlasilo veľmi veľa e, ľudí, ktorí chcú vystúpiť. Čiže ak e, súhlasíte, pani e, komisárka, tak sekretariat by za každým potom si zozbieral otázky od ľudí, ktorí dnes nemohli vystúpiť a potom vám tie otázky prepošleme, aby ste na ne mohli zareagovať. Čiže musíme skončiť teraz, bohužiaľ, keďže pani komisárka musí odísť na plenárku, čiže toto je navrhovaný postup. Okay let's, let's continue. I, I am not... Uh, no tak pokračujme. Ja čas nesledujem. Je to veľmi zvláštna situácia, naozaj mimoriadná situácia. Ja by som tu rada zostala, ja som nemala nič naplánované po našom stretnutí, ale kolega ochorel a musím tam ísť za neho. E, takže v tom prípade ešte e, môžu zaznie otázky, ale naozaj veľmi stručne a neopakujme sa, pokiaľ možno. Pani Peter, nech sa páči. Lepo, e, ja željela... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Žiaľ Bohu, nehovorí sa do mikrofónu, troška je to také zmetené, takže nemôžeme tlmočiť. Madame Petir. Takže ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa spýtať toto. Chcem sa spýtať komisárky niečo na smernicu o rovnosti príležitosti vy ako komisárka spravíte niečo preto, aby sa táto smernica e, stala hlavným cieľom a aby sa venovala práve zdravotne postihnutým osobám, o ktorých v prvom rade išlo. Táto smernica má totiž veľmi problematickú definíciu diskriminácie tomto texte sa totiž obmedzujú občianske slobody, aj súkromné slobody ľudí. A na to reagovali najmä podnikatelia, ktorí sú nespokojní s takouto smernicou. Takže mňa zaujíma, že či vy ako naša komisárka sa budete zaoberať tým, aby sme získali touto smernicou aj rovnosť pre postihnuté osoby a aby sme odstránili e, nerovnosť, ktorá je v tejto smernici. Zdá sa mi totiž, že otázka zdravotného postihnutia sa tu stáva základom diskriminácie, ktorá e, sa nemôže porovnávať s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Posledné tri roky došlo Nárastu narastu nerovnosti. Malo dojsť narastu HDP o 27% s korporatívnym nadšením, ale možno by bolo dobre si vypočuť aj podnikateľov, pretože súvaha sa týka nielen strategického myslenia, ale aj praktickej realizácie. Tieto kvóty o ženách v predstavenstvách e, majú zaručiť, že niektoré ženy budú mať dobré miesto. Norsko malo byť e, tým modelovým vzorom. 40 rodových kvót e, tam bolo naplánovaných, ale výsledok nebol veľmi dobrý, pretože 98% generálnych riaditeľov sú ešte stále muži. A v týchto predstavenstvách, kde mali byť ženy, e, sa tento proces zastavil na úrovni minima. Pozrime si Lotyšsko, kde sedí najviac žen v predstavenstvách a nie je tam žiaden zásah zhora do zloženia predstavenstva. Takže sa chcem spýtať, budeme pokračovať na, e, v tomto smerovaní k zvyšovaniu kvót na najvyšších úrovniach článkov riadenia? Akým návrhom príde komisia, aby sa ženy viac zapájali do každodenného fungovania našich firiem? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste sem prišli a odpovedáte na naše otázky. Aj ja som bola zhrozená, keď som videla, že tu nie je žiadna stratégia, len pracovný dokument komisie. A nie je to prvá stratégia, ktorá e, sa stratí. Máme predsa rôzne stratégie aj na zníženie spotreby alkoholu, ktoré sa stratili. A a to má juristicky, ako sme už povedali, celkom iné postavenie ako pracovný materiál komisie. Ja viem, že vy bojujete za práva žien. Áno, povedali ste to, že vaši kolegovia v komisii to tiež robia. No neviem, či to tak stopercentne verím, ale pre nás, pre mužov a ženy, ktoré denne bojujeme za rovnoprávnosť, nielen tu v parlamente, ale všetky dobrovoľné organizácie a podobne, my to vnímame ako veľkú stratu, že sa tu nedalo tomuto materiálu väčšia váha ako pracovný dokument. Jednoducho aj vy musíte chápať, že to vyvoláva určité e, pochybnosti, keď roky rokuce bojujeme o práva žien a už roky rokuce e, si žiadame rovnakú plácu za rovnakú, plát, e, rovnakú plácu za rovnakú prácu. A prečo sa z toho stal takýto dokument? Len vy ste len povedali, že stará stratégia bola zlá, ale to podľa mňa nie je dostačujúca odpoveď. Prečo by ste mohli urobiť lepšiu stratégiu? A teraz pani Moval. V Európe je to ako? Tu sú všetky členské štáty zastúpené svojim komisárom a samozrejme komisári nezastupujú svoje vlastné štáty a preto sú tu rovnomerne zastúpené členské štáty. Každý členský štát je zastúpený a mali by sa takto riešiť tieto problémy. Máte pocit, že by, že dochádza k nejakej solidarite napríklad so e, ženami v strednej Európe? Ako môžeme hovoriť o rovnoprávnosti v Európskej únii, kde sú veľké rozdiely medzi e, západoeurópskymi a stredo- a východoeurópskymi ženami? Vy, pani komisárka, ste tiež z východnej Európy a viete, že sú veľké rozdiely v platoch. A ja si myslím, že napríklad zdravotná sestra zarobí takú desatinu toho, čo zarobí v Rakúsku. Čiže v mzdách sú obrovské rozdiely. Zoberme si napríklad takúto pracovničku v Rakúsku alebo v, a v Maďarsku. A už len medzi krajinami sú obrovské rozdiely. Nemyslíte si, že by sme sa mali aj týmto problémom venovať, že aj to by sa malo viacej riešiť? Vidíte to napríklad tak, že 100 tisícky žien odchádzajú z Maďarska, povedzme opatrovateľky, sociálne pracovníčky, učiteľky. Ako sa to dá porovnať vôbec so solidaritou, rovnoprávnosťou? To je moja prvá otázka. Moja druhá otázka je, že vy si robíte veľké starosti, že majú migrantky problémy Máte snahu preskúmať, ako to vyzerá s autochtónnymi Európankami, aký vplyv má migrácia na tieto ženy. Dochádza napríklad k nárastu násilných činov. Je to pravda, nie je to pravda? Skúmala komisia nárast násilia alebo nie? Hovoríme o gender mainstreaming a stále by sme mali skúmať, aký dopad to má na ženy, na mužov. Potom e, tu máme tú nezákonnú migráciu. Aký vplyv má táto migrácia na európske ženy? Potom ďalšia otázka. Viete, čo sú Benešové dekrety a čo si o to myslíte? Čo si vy myslíte o tom, že Benešové dekréty zničili európske ženy? Chcete aj toto skúmať? señora jourová tiene la palabra. Pani Jourová, nech sa páči. Yes. So, I will go quickly. Uh, directive on e Por, por favor, eh, eh. Prepačte, snažila som sa naozaj dať možno všetkým koordinátorkám vystúpiť. Potom som išla podľa toho poradia, ako sa kolegyne prihlásili. Viem, že veľa ľudí by možno ešte chcelo vystúpiť, ale pani eh, komisárka potom bude musieť odísť, takže treba by zareagovala na otázky, ktoré dostala v prvom rade. So, equal... Ďakujem pekne. Smernica o rovnakom zaobchádzaní. Táto doplňa tie nedostatky, ktoré sú v antidiskriminačnej legislatíve. Je to smernica v roku 2008, ak sa nemýlim, čiže to už teraz sa, sa nebude meniť, pretože dúfam, že už je to v e, konečnej fáze prijatia na rade, pokiaľ ide o kvóty. A zaznel to tu aj z otázok e, koordinátorov. My sa snažíme podporovať e, tú smernicu, pokiaľ ide o ženy v správnych radách. Tam nie je napísané, že kvalifikovaní, skvelí muži by mali byť nahradení neschopnými ženami, ktoré eh, nevedia čítať. O to nejde. Smernica prináša isté riešenie. Ona, ona tlačí na to, aby bola férová súťaž. Aby kandidáti splnili požiadavky, pokiaľ ide o kvalifikáciu, skúsenosti, teda nejaké e, vedomosti a tak ďalej. A potom, keď máte rovnako kvalitných kandidátov, tak potom ten kandidát koho, alebo kandidátka ktorej e, pohlavie je menej reprezentované v rámci správnej rady, tak e, má dostať prioritu. Môže sa teoreticky stať, že to bude aj muž niekedy, keď už na správnej rade bude e, väčšina žien. Hm? Možno by ste boli e, možno nebudete prekvapená, keď vám poviem, že taká správna rada v Európe neexistuje, ale môže sa stať jedného dňa. Čiže e, z tohto pohľadu je to rodovo neutrálna e, smernica. To, že v 100% hovoríme tu o ženách, tak to asi o niečom vypoveda, ale nie je to E, naformulované, aby sa podporovali iba ženy. E, pokiaľ pôjdeme takýmto tempom naďalej, tak do roku 2070 bude trvať, kým sa dosiahne aspoň e, úroveň 30%, takže naozaj treba získať väčšiu podporu pre tento návrh a naďalej platí, že 10 členských štátov je proti oni eh, hovoria o práve eh, probléme subsidiarity, ktorý podľa všetkého už eh, bol riešený, ako som povedala, z nášho pohľadu klauzulou o flexibilite. Otázka je, či tu máme dostatočne veľa solidarity medzi ženami. Určite nie, ja to rovno poviem. Máme medzi ženami málo solidarity. To predsa e, je známa vec a oslabuje nás to. Muži častokrát tak dobre netvorkujú v rámci organizácie, v rámci firmy, v rámci členského štátu, v rámci Európy oni si rozumejú e, a to je presne vec, na ktorej by sme mali pracovať. Mali by sme ju zlepšiť. Pokiaľ ide o ženy migrantky, e, túto otázku násilia na ženách, otázka, otázku kriminality už som spomínala na Rade pre spravodlivosť, kde som naozaj požiadala ministrov pre spravodlivosť, aby v rámci členských štátov všetky tieto preventívne kroky prijali, aby sa nestávalo, že tie ženy a deti potom budú e, doplácať na to, že sa e, ocitnú v takýchto situáciách, kde sú veľké koncentrácie e, ľudí, že, sa, že sú tam také zlé e, podmienky, pretože väčšinou práve oni na to najviac e, doplácajú. Čiže ja som sa v tomto zhodla s e, ministrami spravodlivosti, že e, tá práca je nielen e, e, represívna, ale aj e, preventívna e, a má byť preventívna. Pokiaľ ide o tie Benešové dekrety, na no to som neza, e, neodpovedala. E, takisto ani IKT pre ženy, ale ak máte nejaké konkrétne myšlienky a nápady v tejto oblasti, nech sa páči. Nedávno som bola v Washingtone, tam sme hovorili o ďalších e, rodových problémoch, ale stretol som sa aj s združeniami, ktoré sa venujú práci v oblasti rodovej a oni hovoria, že využívajú digitálnu sféru najmä na integráciu e, ľudí, ktorí prichádzajú do USA a najmä žien. E, tie sa častokrát e, takým spôsobom integrujú do spoločnosti aj pracovne cez, cez digitálne postupy. A to je možno zaujímavá otázka aj pre nás v Európe, pokiaľ ide o tieto migračné vlny. Čiže ak máte nejaké inovatívne e, nápady, e, nech sa páči, radi si ich vypočujeme. Muchas gracias, señora. Ďakujem pekne pani komisárka, ďakujeme, že ste boli e, taká flexibilná a ideme na bod číslo 2 a to je hlasovanie o správach. E, teda potom neskôr po hlasovaní bude e, diskusia o tých e, správach, pokiaľ ide o absolutorium. Ak máte hlasovacie kartičky so sebou, poprosím, pripravte si ich. Bueno, pues comenzamos eh, con la votación del informe. Dobre, takže budeme hlasovať o správe. Enmienda 37. 37. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválený. Návrh 38 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 39 za proti, zdržali sa, prijatí. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 41 za, proti, zdržali sa, schválení. 42, dve časti, časť prvá za, proti, zdržali sa, návrh e, prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, návrh schválený. 44 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 51 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis číslo 7 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 57 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 61 za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Kompromis číslo 8 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 64 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 65. Dve časti. Časť prvá za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa ale nie som si úplne istá, takže to, to si overíme. Elektronicky druhá časť pozmeňovací návrh 65. Otváram hlasovanie. Se, se abre la votación. Otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Koniec hlasovania. Návrh 16 za, pretože ešte pani Hannibal tá nemá hlasovaciu kartičku. Čiže ak sa nemýlim, tým pádom sme tento návrh schválili. 66 za, proti zdržali sa, návrh zamietnutý, 67 za, proti, zdržali sa, neviem. Overíme si to elektronicky, 67, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh schválený. 68 za. E, proti. Držali sa návrh prijatý. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 71. Dve časti. Čas prvá. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh schválený. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Neviem, overíme si. Overíme si druhú časť 71. Otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Kompromis číslo 10. Kto je za? Proti? Držal sa. Návrh prijatý. 76 za proti, zdržali sa, návrh prijatý, 77 za, prvá časť za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 78, to si overíme druhú časť 77. otvorím hlasovanie. miembro del S&D sustituto... E, náhradný člen SAD 1 musí nehlasovať, pretože teraz máme jedného z SAD navyše. Ďakujem pekne. Aprovada. Takže návrh bol e, schválený. Enmienda 78 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 79 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 80 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 81 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 82 za, proti, zdržali sa, Na schválený 83 za, proti, zdržali sa, návrh schválený 84 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 85 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 86 za, proti, Držali sa. Návrh prijatý. 87 za. Proti. Držali sa. Návrh prijatý. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 97 za. Proti zdržali sa, návrh prijatý, som za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 99 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 100 e, za, proti, zdržali sa, návrh schválený, 102 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 103 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 104 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 105 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 106 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 6 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 7 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 9 za, proti, zdržali sa. Neviem. Overíme si teda pozmeňovací návrh číslo 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. je to celkom jasné. Neviem, prečo som to nevidela. Zajímavé. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 10 za. Pardon, 12 e, za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 13 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 14 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 16 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 17 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 7, 18 e, za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 19 za. Proti zdržali sa. Návrh prijatý. 20 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 21 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 22 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 23 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 24 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 25 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 27 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 28 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 29 za proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 30 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 33 za, proti, zdržali sa. Overíme to elektronicky. 33. Otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Konec hlasovania. Bol prijatý. 36 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Jednotka za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Dvojka za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 3 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 4 za proti, zdržali sa, návrh prijatý, 5 za, proti, zdržali sa, hlasovanie, teda to sme schválili tiež a teraz konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Konec hlasovania. 26 za, 1 e, proti, 5 sa zdržalo. Gratulujem pani Matera. Bueno, y sin interrupción alguna... Eh... A teda rovno môžeme prejsť na posledný bod. E, týka sa absolutória. E, sú to vlastne dva body, ale obidva sa týkajú absolutória, jednak je ten rodový inštitút a potom komisia. Ak pani spravodajkina súhlasí, tak dáme to dokopy. E, pani Matera, vy ste e, vlastne spravodajkina, takže nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, môžeme hovoriť spoločne o oboch e, bodoch, ktoré sa týkajú absolutória, pretože ako výbor FAM od nás sa požaduje e, zo strany výboru pre rozpočtovú kontrolu vyjadriť sa k absolutóriu, pokiaľ ide o agentúru so sídlom vo Vilniuse, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a takisto aj pokiaľ ide Európsku komisiu v súvislosti s politikami namierenými na rodovú rovnosť. Ako viete, to je dôležitá vec. Zrodila sa v roku 2007 práve za účelom podpory rodovej rovnosti po celej Európe a takisto v členských štátoch. Som rada, že v rámci absolutória za rok 2014 pre túto inštitúciu, ktorý vychádza aj z posudku účtovného dvora, e, obsahuje pozitívne hodnotenie výdavkov a platieb tejto inštitúcie, aj takisto tie platobné toky, pokiaľ ide o rok 2014, tak tie neprestávali žiadne nezrovnalosti. Jediné omeškané platby v tých relevantných platbách, tie sa týkali, aby som si požičala teraz cito, cito, teda citáciu od e, úštovného dvora, to boli platby, e, ktoré boli mimo kontroly tohto, tejto inštitúcie. Takisto sa tu hovorí o strategickom pláne interného auditu, ktorý si želá úštovný dvor e, na obdobie 2015-2016. A teda po tom, čo som práve priblížila, čo som povedala, tak ja dúfam, že budem e, schopná získať podporu e, všetkých kolegyň, kolegov, pokiaľ ide o absolutorium, o ktorom budem hlasovať na, počas nadchádzajúcich mesiacov. A keby chceli kolegyne, kolegovia prezentovať nejaké pozmeňujúce návrhy alebo nejaké pripomienky, tak ja chcem pripomenúť, že je to 27. december do 12. ten termín. Pokiaľ ide o druhý aspekt, to je absolutorium pre Európsku úniu, pokiaľ ide o rodové politiky rodovej rovnosti, ako viete, my ako výbor FEM sme sa snažili zapracovať tému rodovej rovnosti do celej rozpočtu, do všetkých rozpočtových záležitostí únie. E, samozrejme, pokiaľ ide o rozpočet 2016, tam došlo k zníženiu Nebolo to zvýšenie vo súvislosti s eh, financiami smerujúcimi do politík rodovej rovnosti. Eh, vzhľadom na takúto trpkú realitu chcem pripomenúť, že tá časť rozpočtu, ktorá je zamýšľaná na rodovú rovnosť a na občianstvo, tak sú i len málo, i len málo prostriedkov, ktoré majú smerovať do toho DAF programu. Už to nie je ale program, ako viete, ale je to špecifický cieľ a my chceme nabádať Európsku komisiu k tomu, aby zabezpečila plné využívanie tých fondov, pokiaľ ide o program DAF, aby nebol takýmto spôsobom postihovaný, týmto krátením. A takisto pripomíname v stanovisku dôležitosť vždy hovoriť v rámci rozpočtu, európskeho rozpočtu, vždy hovoriť o potrebe gender mainstreaming a gender budgeting. Toto osobne boli tie priority. Potom každopádne Nasledovali ďalšie, posledné ďalšie roky v pozícii šedov alebo spravodajkyni, pokiaľ ide o takéto absolutórium e, za výbor FEM a za inštitút EG. E, všetkým veciam, ktoré sa týkali e, rozpočtu ja predpokladám, že som takto zhrnula aj e, názory a vôľu tých kolegov, ktorí tam boli. Sme tu, e, aby sme diskutovali v prípade, že vzniknú nejaké pochybnosti, alebo môžete e, tak urobiť do 16. Decembra, no, do 17. decembra môžete predkladať pozmeňujúce návrhy, takže ja som stále k dispozícii. Ja, ja dúfam, že som nezaťažila príliš tlmočníkov, ale takto som to musel vybaviť. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pani Mlinár. Um, Ďakujem pekne, veľmi stručne a rýchle, nakoľko spravodajkynia zdôraznila už pokročilú hodinu. Chcem sa teda poďakovať pani Matera za vašu prácu a plne súhlasím s tým, čo ste povedali a takisto by som aj ja chcela tu povedať, že EGA má taký efektívny a zdravý manažment riadenia a myslím si, že podpora EGA je skutočne nevyhnutná z pohľadu fungovania aj nášho výboru FEM. A v tejto súvislosti by som rada počiarkla dôležitosť e, súčasnej spolupráce a takisto chcela by som zdôrazniť e, potrebu ďalších projektov, ktoré by mali byť formulované spoločne. Výbor FEM by mal plne využiť nástroj a údaje, ktoré sú poskytované pre našu prácu pokiaľ ide o druhú správu, plne súhlasím so spravodajkyňou, pokiaľ ide o dôležitosť tzv. gender budgeting. Potrebujeme zdroje na to, aby sme naplňali dokumenty a stratégie a potrebujeme mechanizmus spätnej väzby, tak sme sa ubezpečili, že rozpočtové výdavky budú zohľadňovať pohľavia e, naprieč tými schémami politík e, v rámci holistického, a chcem naozaj počerknúť slovo holistického prístupu k rodovej rovnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Borsan. Thank you, Mrs. President. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, chcela by som sa predovšetkým poďakovať pani Matera za vynikajúcu spoluprácu pri vypracovaní týchto dokumentov a takisto by som rada zdôraznila, že také, takáto práca je veľmi dobrá. Chcel by, chcel by som podporiť eh, text eh, Barbary, eh, pričom skutočne zdôrazňujem, že pri vypracovaní tých analýz je veľa faktorov, ktoré sa nejakým spôsobom prejavujú aj mimo kontroly týchto inštitúcií. Preto by to nemalo byť zohľadňované pri posudzovaní a vedenia účtov Samozrejme, my tu máme istý problém s úpravou rozpočtu a to je výsledok toho. A tie údaje teda neboli správne dohľadnené a preto ťažko povedať, či je pozitívne alebo negatívne a čo sa takto prejavilo na naše ciele. Okrem toho ešte IMCO a ENVY výbory na tom spolupracujú a vieme, že tie politiky, ktoré tam vznikajú, tak tie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zrovnoprávnení. Ja plne podporujem e, kolegyňu Barbaru a aj potrebu vypracovania ukazovateľov rodovej rovnosti bude, budem podporovať. E, ďakujem pekne. Ja som sa chcela veľmi poďakovať e, podpredsedničke Barbare za to, že sa pustila do vypracovania tohto stanoviska za výbor FEM. Ja si myslím, že treba počiarknúť dôležitosť spolupráce medzi FEM a DG a takisto výsledky spoločnej práce, ktoré sme dosiahli e, v rámci výmeny medzi inštitúciami, e, medzi týmto výborom a medzi EDGE. Ja si myslím, že to, že sa spomína takáto spolupráca v rámci toho stanoviska, to je dôležitý moment. Hovorí sa ďalej o tom, že ako je nastavený ten rozpočet tejto, tejto inštitúcie a že je potrebné ho podporiť aj z úrovne komisie. Ja, čo by som chcela z tohto miesta e, pripomenúť, je záväzok EG nielen pokiaľ ide o spoluprácu s výborom FEM, ale vo všeobecnosti, viac vo všeobecnosti, aj pokiaľ ide o prácu na gender mainstreaming, ktorý, ktorým sa zaoberajú všetky výbory, ktoré pracujú v rámci tohto parlamentu. Ja si teda myslím, že to je dôležitá spolupráca E, Spojené národy, právne poznamenávate, do roku 2030 požadujú, aby sme dosiahli rodovú rovnosť. E, ja si dovolujem doplniť istú úvahu. E, len, že, som, že súhlasím so všetkým, čo sa týka gender budgeting, ale zároveň sa aj domnievam, že musíme dať ešte väčšiu hodnotu ako výbor tým indikatívnym nástrojom. A toho sme boli svedkami aj v predchádzajúcej diskusii s pani komisárkou ja osobne som sa stretla e, s predsedničkou talianského parlamentu. Navrhla som na e, stretnutie medzi EG, Istat a talianským parlamentom, pretože ja si želám, aby také pôsobenie takýchto agentúr sa rozširovalo aj nad rámec krajín, ako je napríklad Taliansko. Ďakujem pekne, pani Morvaj. Ja by som rada položila nasledovnú otázku. ohľadom tohto inštitútu, Európskeho inštitútu pre zrovnoprávnenie pohlavy, aký je tam rozpočet, koľko peňazí e, z daňových poplatníkov tam ide. Ja som už 6 rokov poslankyňou a e, bola som aj členkou počas tohto obdobia, tohto výboru. Dostávame vo vzťahu k rozpočtu takýto veľký objemný dokument, ale keď má takto vysoký rozpočet tento inštitút, za čo sa môžeme poďakovať? Čo robí s týmito peniazmi? E, teraz mám na mysli e, európske ženy a tak ďalej. Neviem si to celkom správne predstaviť. Mohli by ste to konkretizovať? Toto je v princípe nejaká nejaká móda, nejaké, nejaké odvetvie sa z toho vytvorilo, ktoré sa zaoberá otázkou práv žien a e, je tu taká vrstva, ktorá žije z tohoto vlastne, ktorá neustále preukazuje, že koná proti násiliu páchanému na ženách. Stala sa z toho ideológia, z ktorej si spravili mnohí dobrú živnosť, pričom ženy obete nedostávajú skutočnú pomoc. A vidíme, ženy sú byté, sú zneužívané, ale nevedia ani vôbec, kde sa môžu obrátiť. Na čo toľko peňazí potom vynakladáme? Ďakujem. I para terminar este... A na záver, pani Vana. A ďakujem pekne, pani predsednička. Aj za našu frakciu by som sa chcela poďakovať, srdečne poďakovať pani Matere za tieto dve výborné správy, za veľmi podrobnú, dobrú prácu E, pokiaľ ide o stanovisko ústavného dvora, k tomu nemáme čo doplniť, iba že by som sa pridala k tomu, čo už zdôraznili moje predrečníčky. A chcela by som ešte raz poukázať na to, ako, ako poslankyňa vnímam e, tú prácu EGE e a ako dôležitá je a ja to konštatujem, že tie dodatočné personálne požiadavky, ktoré sú legitímne na budúci rok, bohužiaľ neboli zohľadnené. Pokiaľ ide o absolutórium pre rozpočet za rok 2014, my predsa len prídeme s jedným pozmeňujúcim návrhom, E, ktorý e, zvýši zodpovednosť toho súdne, e, ústavného dvora. Hovorilo sa o gender budgeting, ale myslím si, že aj ústavný dvor by mal vo svojich výročných správach viac prihľadať na otázky rodovej rovnosti. Takže v takomto ohľade budeme predkladať pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Na záver po vystúpeniach kolegy, ešte raz pani spravodajkyňa Matra, nech sa páči. Chcem sa poďakovať kolegyňam, pretože vo všeobecnosti tá diskusia ohľadom e, rozpočtu je často veľmi taká nudná, e, takže je dobré, že ste mi poskytli takéto názory a aj tie po- avizované pozmeňujúce návrhy, my ich budeme samozrejme, jak povedala pani Ivana, analyzovať. Ja e, vás chcem vyzvať, aby ste si pozreli tie príslušné dokumenty, No, pretože ak budú e, nejaké pochybnosti, pokiaľ ide o prostriedky pridelené tejto inštitúcii na úrovni 7 miliónov eur, e, tak ja si myslím, že to nie je dobré. Ja som e, mladšia ako vy, pani Morvaj, ale ja som tu už 7 rokov, každopádne napriek tomu, že som mladšia, ale nielen pre mňa, ale aj ľudí mimo tejto inštitúcie to bolo veľmi dôležité, pretože tu máme dočinenia s nerovnosťou, ktorá zasahuje mimo aj Európy ja chápem vaše vystúpenie, vaše požiadavky, ktoré sú určite konštruktívne, ale každopádne treba si trpezlivo preštudovať tie údaje a tie dokumenty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani spravodajkňa, ako to dobre zaznelo. Máme tu do 17. decembra lehotu na pozmeňovacie návrhy. Čiže po dnešnom výbore sa chcem poďakovať všetkým za spoluprácu a pekný večer